Dear colleagues, please. Dobrý večer, prosím, kolegovia. Láskavo sa pripravte. Začali by sme túto našu spoločnú schôdzu výboru EKON a výboru pre rozpočet. Chcel by som ospravedlniť predsedu výboru pre rozpočet pána Artuis, ktorý sa zúčastňuje stretnutia so slovenským predsedníctvom o revízii viedročného finančného rámca, ale Výbor pre rozpočet je zastúpený aj za predsedníckým stolom. Zastupuje ho pán Múrešan, ktorý bude spolu so mnou predseda tejto schôdzi. Ide o spoločné stretnutie oboch výborov, ktoré budeme venovať našej správe o rozpočtovej kapacite pre eurozónu. Ide o výmenu názorov o aktuálnej e, situácii po poslednom stretnutí z 12. júla Chcel by som ešte pripomenúť, že existuje silná politická vôľa uzavrieť túto správu do konca roka a tiež, aby sa to odsúhlasilo spolu s dvoma ďalšími správami AVKO o fungovaní Európskej únie budujúc na Lisabonskej zmluve a tiež správe o možnom upravení aktuálneho inštitucionálneho rámca. Spravodajcovia sa ujmú slova. Budú nás informovať o priebehu teňových e, stretnutí, stretnutí teňových spravodajcov a tiež na priebeží aktuálnu situáciu. Teda bez e, nejakého e, ďalšieho zdržiavania by som dal slovo najskôr pánovi Bögemu. Äh, Ďakujem pekne kolegovia a kolegyne. Ďakujem, že ste prišli takto v takej neskorej hodine Máme tu pár komplikovaných zasadnutí, ktoré sme mali na úrovni tieňových spravodajcov. To patrí samozrejme k tomu, že sú tu aj fázy, ktoré sú ťažšie na základe týchto rozhovorov a potom eh, vyvstali z toho ešte ďalšie úvahy a naformulovali sme teda text, o ktorom my dvaja sme presvedčení, že môže ukázať cestu, na základe ktorej by sme sa možno vo väčšine v tomto parlamente dokázali zhodnúť každý z nás vie, že takáto správa z iniciatívy ešte nezachádza do nejakých legislatívnych detajlov, ani to nie, sp- nie je správne jednej politickej skupiny, ale je to spoločná práca, ktorá vlastne obsahuje e, viaceré kompromisy. Principiálne by som teda povedal nasledovné. Hoci vždy sa teda odvolávam na jednotlivé správy štyroch alebo piatich predsedov, tak vlastne bol to vždy Medzinárodný menový fond, ktorý v posledných rokoch vždy a opakovane pokázal na potrebu doplňujúcich a lepšie fungujúcich nástrojov, tak toto vždy prezentoval a ak si tieto dokumenty ste nemali ešte možnosť si pozrieť, tak to prosím vás urobte, alebo môžeme vám ich dať k dispozícii. Otázka fiskálnej kapacity a v akej forme a za akých podmienok zohráva v tomto ohľade kľúčovú úlohu. To znamená, to teda neznamená, že po tom úspešnom začiatku eura sme dosiahli všetko, respektíve pokiaľ ide o zlepšenie legislatívnej podoby, mali sme tu dvojbalíček a ďalšie, Musíme sa sústrediť na prípravu toho, čo sa udeje po kríze, pretože príde ďalšia a budeme musieť byť na to pripravení, aké sú tu lekcie, ktoré sa, ako sa môžeme použiť z tých nástrojov, ktoré máme. Tak to bolo jadrom tých úvah, alebo malo by byť, a preto sme sa snažili v nejakej cestovnej mape, ktorá má za cieľ tú diskusiu, ktorú tu máme k prvým pracovným dokumentom, k jednotlivým návrhom respektíve zapracovania tých návrhov, hľadania kompromisov, aby to celé vyústilo do kratšieho, čitateľnejšieho signálu alebo uznesenia, ktoré by malo takýto údernú sílu. A takto sme chceli objasniť tú situáciu, aktuálnu situáciu. A potom vlastne sú tu ešte niektoré všeobecné princípy, ktoré, ak som to správne pochopil, vlastne aj na úrovni tieňových spravodajcov mali podporu, relatívne veľkú, a potom je tu ešte ďalšia kapitola, kde sa hovorí o jednotlivých úlohách v rámci toch troch pilierov, pokiaľ ide o fiskálnu kapacitu a stabilizáciu Európskej, Euro, Euroúnie. A potom je tu ešte tretí odstavec, kde vlastne sme hovorili o správe demokratickej zodpovednosti a kontrole a po intenzívnej diskusii sme s jednotlivými kolegami e, vlastne e, pripravili cestu pre požiadavku pre e, radu, pokiaľ ide o usmernenia na základe toho, čo by sme tu predložili, najneskôr teda v rámci toho obdobia, ktoré sme si stanovili, na to, aby sme zastabilizovali eurozónu a požiadali potom aj komisiu, aby to formou Bielej knihy v nejakej kapitole spracovala a predložila potrebné legislatívne návrhy, aby sme preklenuli takto obdobie do roku 2017, aby sme všetky zmluvné možnosti, ktoré máme, využili a zároveň takto poukázali na legislatívne opatrenia, ktoré by sa navrhli a okrem toho by sme pripravili takýmto spôsobom cestu pre tie témy, ktoré vlastne z krátkodobého dlhodobého hľadiska musíme pripraviť vo vzťahu na potrebné zmeny tých zmluvných základov. Takže myslíme si, že v rámci tohto textu sme vytvorili určitú základnú bázu, a myslím si, že budeme musieť sa s tým musieť ešte e, vysporiadať, keď nájdeme spôsob, ako vlastne s ďalšími predloženými textami naložíme s možnými formuláciami kompromisov, ako s nimi naložíme. To treba povedať celkom otvorene. Je to trochu v rukách politických, politických skupín, ako sa tie k tomu postavia. A ja si myslím, že pán predseda, aby sme skutočne sa mali držať toho časového harmonogramu, aby sme v decembri v rámci plenova, plenového hlasovania mali už pripravenú takú správu, ktorá sa bude hlasovať, keď chceme mať skutočne vplyv na to, čo sa robí na úrovni rady, na úrovni Euró- rady, Európskej rady v rámci príprav toho, čo sa bude diať v marci v Ríme, pretože v januári už bude neskoro. Ďakujem. Thank you very much. Also. Ďakujeme pekne aj za to, že ste zaujali jasné stanovisko k časovému plánu Pervaš Beres. Ďakujem pekne, pán predseda. Ide o správu, ktorú vypracovame spoločne s kolegom a predkladáme ju e, dnes vo forme e, konkrétneho e, plánu tento dokument je predmetom takmer plného konsenzu medzi dvoma spravodajcami, tak nemám k tomu príliš veľa čo dodať. Chcela by som sa len vyjadriť stručne k E, metodike postupu, pretože to, tento plán, ktorý tu predkladáme, táto testovná mapa, niektorí to pokladajú za príliš e, e, krátke a niektorí sa zase tešia z toho, že tam je veľmi jasné posolstvo. Obaja spravodajcovia to môžem potvrdiť, e, že keďže sme nechceli, aby dokument bol nezrozumiteľný, nechceli, sme, aby tam boli desaťriadkové veci, z ktorých by nebolo jasné, desaťriadkové vety, z ktorých by nebolo jasné, čo vlastne chceme povedať, e, je jasné úplne všetkým, že euro nie je dlhodobo udržateľné bez e, dôkladnej úpravy pravidel a po Brexite sa teraz musíme ujasniť otázku, ako konsolidovať eh, eurozónu a euro samotné ako štruktúrálny prvok eh, celej Európskej únie. Eh, domnívali sme sa preto spolu so spravodajcom, že úloha Európskeho parlamentu v tejto chvíli je vyslať politický signál čo najjednoznačnejší, čo najstručnejší, čo najvýstižnejší a z tohto sme vychádzali, keď sme úplne prepracovali tento plán a predkladáme teraz jeho e, takúto verziu, verziu tejto cestovnej mapy. Ide o do veľkej miery e, otázku Brexitu, e, čo samozrejme má obrovský vplyv na diskusie ešte predtým, než sa otvorí samotný článok 50 s rokovacím stolom rady. Je tu riziko, že všetky rokovania o budúcnosti eurozóny budú predmetom rozdelenia 27. My ako spoluspravodajcovia sa domnievame, že e, nech už sú akékoľvek spoločné témy 27. To, čo sa týka eurozóny, um, sa nemôže nechať nepovšimnuté, a treba o tom hovoriť. Um, komisia dostala e, mandát Bielej knihy, ten mandát sa dokonca ešte rozšíril na samite v Bratislave a otázka eurozóny sa nemôže nechať nepovšimnutá, preto ešte dve poznámky, ak dovolíte. Poprvé, niektoré návrhy si budú alebo nebudú vyžadovať e, úpravu a zmenu zmluvy, ale nechceli sme vychádzať len e, z toho, že platí iba toto jediné kritérium. Výbor e, EKON aj výbor pre rozpočet má za úlohu nielen naplniť praxi taký či onaký návrh, ale najskôr si ujasniť, aké návrhy je potrebné predložiť, aby euro bolo dlhodobo udržateľnou menou. A posledná poznámka, táto otázka časového plánu je pre nás samozrejme podstatná, aj keď vieme, že aj ďalšie správy sa chystajú v Európskom parlamente podobného druhu, najmä čo sa týka e, výboru pre ústavné veci, a ktoré by sa mali schváliť podľa možností e, v tom istom čase, ako táto správa, aby sme mohli ako parlament vyslať veľmi jasný signál rade aj komisii takýmto spôsobom. Ďakujeme pekne. Pán Muresan. Ďakujem, pán predseda. V mene EPP za kolegov z výboru ako môžem povedať, že sme absolvovali v posledných mesiacoch a množstvo stretnutí aj na úrovni tých spravodajcov. Chcel by som sa poďakovať obom spravodajcom za prácu, ktorú odviedli, za všetko úsilie, ktoré vynaložili, tiež za trpezlivosť, ktorú prejavili v priebehu celého tohto uplynulého roka. Isté, že téma je to veľmi zložitá. Vidíme to už len na tom, že bolo predložených viac ako 800 pozmeňovacích návrhov zo všetkých politických skupín k tomuto prvému návrhu. Aká je teda aktuálna situácia? Máme teraz v dispozícii skrátenú verziu správy vo forme cestovnej mapy. To sa samozrejme rozoslalo všetkým poslancom ešte dnes v priebehu dňa. A budeme to musieť prejednať aj na úrovni našej e, skupiny delegácie EP e Vybere Ekon a na, budeme sa musieť pozrieť na to, nakoľko e, pozície naše sú zahrnuté v tomto dokumente. Teda v čom spočívajú tie naše zásadné stanoviska. E, Od začiatku sme hovorili, že chceme byť konštruktívnym prvkom v tejto diskusii, chceme zohľadniť rozsah e, tejto fiskálnej kapacity, rozpočtovej kapacity, nakoľko by teda koľko by mal byť ten obnos, odkiaľ by tieto peniaze mali pochádzať, ako by sa to malo financovať. Čo sa týka obnosu, objemu, musíme to vnímať reálne. Ak oslovíme členské štáty s tým, E, že ich budeme žiadať o, o priame príspevky do tejto rozpočtovej kapacity. Len si uvedome, nakoľko by boli ochotné prispievať e, priamými platbami, či e, chceme z dlhodobo, dlhodobo plánovať aj možnosť vlastných zdrojov. Samozrejme, to by bolo najpreferovanejšie. Ale musíme sa reálne pozrieť na tému vlastných zdrojov, či je to reálne v strednodobom, či um, krátkodobom meradle. Táto rozpočtová kapacita by tiež by mala byť schopná zachrániť veľký členský štát, ktorý by bol v ťažkostiach. Vieme, že e, na to by e, bol potrebných zhruba 500 e, či 1000 miliard eur. Odkiaľ by prosím tieto peniaze prišli a tiež by sme mali venovať pozornosť tomu, že rozpočtová kapacita neplní tie isté funkcie ako mechanizmus ESM pretože na záchranu členských štátov v ťažkostiach už máme mechanizmus ESM. Teda, Euroval, e, teda rozpočtová kapacita mala byť e, reálna z hľadiska objemu, mala by zabrániť krajinám dostať sa do krízy, mala by podporovať e, reformy, rást, konkurenceschopnosť. Ak to bude fond na nejaké ťažšie časy, bude musieť byť spojená s veľmi prísnymi podmienkami, aby sa predišlo morálnom riziku a taktiež, aby sa predišlo zneužitiu. Jedna z našich červených línií eh, pre našu skupinu EPP Econ. Samozrejme, diskutovalo sa tam veľmi otvorene so spravodajcami otázka nezamestnanosti, respektíve systém dávok nezamestnanosti. Mm, kolegovia to doteraz odmietali za našu skupinu EPP Econ a to sa ani nezmení v najbližšej budúcnosti. A ešte posledná poznámka. Ďalší návrh, ktorý sa spomína v cestovnej mape, je funkcia ministra financí. My za skupinu EPP Econ sa domnievame, že sa musíme prioritne orientovať na plnenie už existujúcich pravidiel v praxi. Máme už dvojpak, šesťpak. To si získalo jasnú väčšinovú podporu aj v Európskom parlamente a taktiež pak stability a rastu. A naša skupina EPP Ekon sa domnieva, že tieto pravidlá sú na to, aby sa plnili v praxi automaticky aby sa to vzťahovalo na všetky členské štáty rovnako a aby sa ďalej tieto pravidlá nejako neredukovali. A, a, um, funkcia ministra financí by spočívala v, vo výklade už existujúcich e, e, fiskálnych pravidel e, v Európe. E, takúto funkciu, ak by sme ju toto obmedzili na e, túto oblasť, tak by sme nepodporili jej vytvorenie. E, Toľko teda našich niekoľko menších výhrad. Myslím si, že inak celkovo sme veľmi spokojní s priebehom doterajších prác a rozhodne e, vás môžem uistiť, že naša skupina EPP bude aj naďalej zohrávať konštruktívnu úlohu v tomto procese. Hm, ďakujem pekne. Ďakujem, že ste sa takto pozitívne e, vyjadrili v prospech rozpočtovej kapacity. E, presne nemali by sme riešiť rozpočty členských štátov, ale mať to pod kontrolou. Polta, nech sa páči. Ďakujem. Ďakujem aj teniem spravodajcom spolu, spravodajcom. Bolo aj celkom e, náročná, aj tie diskusie boli náročné, ale fascinujúce v každom prípade. Ja myslím, že výsledok je tiež dobrý. Máme teraz cestovnú mapu. To je dobrá vec. Dá, vám, dáva nám jasný e, politický signál. To je dobré. Ukazuje to, že e, v tejto podobe je euro neudržateľné a musíme spraviť niečo preto, aby bolo udržateľné, aby euro fungovalo pre členov eurozóny aj pre našich občanov. Ak teda má fungovať, tak e, treba vyslať jasný signál, dôležitý signál a cestovná mapa ukazuje, ktoré funkcie treba ešte lepšie nastaviť, aby euro bolo udržateľné. To si myslím, že je v poriadku. Osobne tiež zdôrazňujem, že to, čo tu jasne potrebujeme, je jasné rozlišenie medzi národnými odpovednosťami a európskymi. Ak máte nejaký národný systém, v rámci vlády treba jasne povedať, kto je za čo zodpovedný. A keďže v tomto prípade vidíme, že fungujeme v náročných e, okolnostiach, kde Európska únia nie je vždy e, vnímaná pozitívne, ale niekedy aj negatívne ako nejaká hrozba. Musí byť jasne podané, že nejde o nejakú stále sa rozširujúcu úniu, že to nie je nejaká hrozba, že návrh je, aby euro fungovalo pre všetkých. Je to na e, prospech každého alebo v záujme každého. Stále si myslím, že e, niekedy sa to e, malo rozlišuje tá európska zodpovednosť a tá národná zodpovednosť e, za euro. Ja osobne nerad vidím, keď napríklad súkromní investori nejakým spôsobom si nechajú preplatiť faktúru zo strany daňových poplatníkov. V minulosti tomu tak bolo a nepáčilo sa mi to, takže toto treba nejakým spôsobom nastaviť. Je to dôležité, ale nemalo by ísť iba o to, že je to projekt Európskeho parlamentu my proste potrebujeme také vlastníctvo v úvodzovkách, ownership e, v členských štátoch e, zo strany národných politikov aj v národných e, parlamentoch. V tejto najnovšej verzii je to lepšie nastavené, ale chcem to zvrazniť aj tak ešte raz. Teší ma, že v tejto veci si rozumieme a teda, že časové lehoty sú tiež dobre nastavené. Ďakujem pekne ďalej za ECR pán Luke, Pichoruhonen. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem aj ja spravodajcom eh, za ich snahu eh, dopracovať sa k nejakému postupu do budúcna, ale žiaľ, ani táto cestovná mapa ma neuisťuje o tom, že je potrebná rozpočtová kapacita eurozóny. Vyjadrím sa veľmi stručne, pretože už som sa podobne vyjadrila v minulosti, takže najskôr takýto fond eh, na horšie časy eh, pre eh, celú EÚ jednoducho nezaistí vyhnutie sa morálnemu riziku. E, isté, že musíme sa tomu vyhnúť, ale nestačí to len slovne e, povedať. Nedokážete ma totiž uistiť, že sa tomu naozaj e, dokážeme vyhnúť. Morálne riziko totiž podľa mňa nie je dostatočne pokryté v tomto návrhu. Ďalej po druhé, tiež nie som istá, že takýto fond na horšie časy by zabránilo podobnej kríze, ako bolo v prípade Grécka, aby sa opakovala. V tomto sa zrejme zhodneme takýto fond e, zrejme nevyrieši nejaké závažnejšie problémy. No a na záver, e, e, všeobecným problémom tohto návrhu je oslabenie národnej suverenity. Nedokázala by som svojim boličom nejako vysvetliť takýto návrh. Namiesto toho, aby sme budovali i inštitúcie v inštitúciách, možno by sme sa mali venovať skôr na zlepšenie, na zľahčenie, zefektívnenie súčasného systému. Ďakujem. Thank you. Uh... Ďakujem pekne. Lisbeth Kölmel. Respektíve za neho vystúpi pán Luka, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja tu zastupujem pána Kömela. Ja sa vyjadrím veľmi stručne, Nie som si celkom istý, že som čítala ako keby ten istý dokument, ako sa k tomu vyjadrili moji predrečníci, pretože ja nevidím tu nejaký pokrok ani nejaký dobrý koniec v tomto dokumente. Sú tu celé pasáže dokumentu, ktorým vôbec nerozumiem, ale istotne sú tu členovia parlamentu, ktorí sú lepšie informovaní a istotne tomu rozumejú lepšie ako ja. Myslím si, že je dobré, keď tento dokument pôjde takto do plena a bude sa tom rokovať, pretože v takejto podobe vlastne to poukáže na to, akým spôsobom sa zmýšľa v tomto parlamente, poukáže sa na to, ako vlastne sa ekonomicky zmýšľa tu v parlamente a vlastne nehovorí nič proti tomu, aby sa to bez zmeny podporilo. Thank you. Ďakujem pekne. Fabio Masi. Oh, sorry, sorry, sorry. Apologies. Prepačte, už som unavený. Pán Torvals. Ďakujem pekne. Ďakujem aj spravodajcom. Celkom nás to bavilo, tá naša spolu, spolupráca, aj keď eh, miestami to nebolo zase až taká zábava. Niekedy tie diskusie ako keby eh, boli ilustrácie ku knihe Euro a bitka idei. Keď ste si tú knihu pozreli, E, tak možno vidíte, že v momente krízy všetci e, sú za silné pravidla a zrazu, keď e, kríza prejde, tak znovu začne diskusia, ako tie pravidla nie je tak úplne dodržiavať. A tá diskusia takto aj prebiehala v rámci tých správodajcov spravodajcov plus minus. Mal by som tri základné pripomienky k tomu dokumentu, tak ako je dnes naformulovaný. Poprvé, mám dosť zlý pocit, e, pokiaľ ide o to e, nejaké rozmoľňovanie toho e, paktu stability a tupeku a sixpeku. Tam mám podľa názor ako Marizan. Potom máme druhý pilier a automatické pozorovanie krízy. A tam už sme hovorili na stretnutí tieňových spravodajcov, že pravdepodobne by sme potrebovali e, full stop, takú bodku predtým, než e, zajdeme do detajlov. Prečo? Pravdepodobne ten e, Rainy Day Fund, fond pre daždivý deň, ten by som mohol akceptovať, pokiaľ k tomu budú dobré pravidla, ako ho riadiť. Pokiaľ ide o schému pre nezamestnanosť, tam sa vždy bojím, že to bude nejaký problém freerider, že to bude zneužívať pretože skúsenosť Fínska je taká, že schémy e, poistenia v nezamestnanosti boli vytvorené e, zo strany odborov. Nebol to nejaký darček e, pre ľudí a pre ľudí, ktorí nejako na tom chceli neferovo participovať, takže tam to treba podľa mňa trošku useknúť a nezachádzať nejako do detajlov. A potom tretia vec, už som to povedal aj predtým nakoniec, je taký citát, veľmi zaujímavý citát, veľmi zaujímavý text eh, Feeding Investment to Reach Full Employment Aggregate Demand, tam je napísané. Keď som si to prvýkrát prečítal, eh, tak mal som pocit, že to je ako keby z Keynesa prebrané, z jeho všeobecnej teórie, ktorá bola uvedená v roku 1936, kde ten eh, to zadlženie alebo to bremeno zadlženia bolo, rela, bolo relatívne malé v porovnaní s tým, aká je situácia dnes. Takže ja si myslím, že John Maynard ako inteligentný človek by už dnes takéto niečo nepovedal ako v roku 1936 eh, a teda ja by som tiež eh, bol proti tomu. Myslím, že až taký kenciansky by sme nemali eh, byť, aby sme o tomto E, o takomto agregátnom dopite e, hovorili v duchu citátu z roku 1936, ale Poltang myslím, že dobre hovoril, keď e, no dobre to vystihol, keď hovoril o tom vlastníctve, o tom ownership, že teda aj na, členské štáty by mali sa nieko stotožniť s tými rozhodnutiami, s príjmaním rozhodnutia. To si e, vyžaduje do budúcna naozaj detailnú diskusiu, pokiaľ ide o to, ako národné štáty a národné parlamenty budú zdieľať e, toto ownership, toto vlastníctvo, toto prihlásenie sa k budúcnosti Európskej únie. Ďakujem pekne. Ešte sa niekto chce prihlásiť za ALDE prípadne. Fabio De Masi. Uh, Ďakujem pekne. Dovolte mi najprv sa poďakovať spravodajcom, ale takisto mi dovolte využiť tú príležitosť, aby som trochu nesúhlasil s tým, e, že ako tu bol citovaný Kejzen, pretože on takisto napísal aj článok o hospodárskych príležitostiach našich vnúčenec Myslím, že tam celkom jasne povedal, že pokiaľ ide o otázku verejných investícií, táto sa stane ešte dôležitejšia v priebehu času a myslím si, že to pozorujeme celkom jasne túto situáciu, pokiaľ ide o znižovanie vládnych dlhov agresívnymi e, úspornými politikami, že to zlyhalo. Takže vidíme tu takýto paradox ale môžeme o tom hovoriť nad kávou, možno na inom mieste. Avšak myslím si, že tá otázka ohľadne fiskálnej kapacity nie je nejaké púhé cvičenie. Keď tu vidíme, ako dopadli voľby v Amerike, tak vidíme, že v spoločnostiach prevláda veľký stres aj tu v západnej Európe, ktorý úzko súvisí s politikami, ktoré boli urobené po tej politickej a hospodárskej kríze a vlastne to súvisí aj e, s tým, akú ťažkú úlohu vlastne naši spravodajcovia museli urobiť. Fundamentálne nesúhlasíme s tromi e, témami. Predovšetkým si myslíme, že nepotrebujeme už e, štruktúrálne reformy, ktoré by bránili na strane dopytu. Nemám nič proti štruktúrálnym reformám, ale musíme hovoriť o akých štruktúrálnych reformách sa chceme baviť, aké potrebujeme. A ja si myslím, že potrebujeme také, ktoré teda nepotrebujeme tie, ktoré sme tu mali za posledné roky, ktoré vlastne znížili kúpnu sílu a dopyt ako taký. Myslím si, že členské štáty by mali mať voľné ruky pokiaľ demokratické voľby, do, pokým budú rešpektovať externú, externé požiadavky a vlastne takýmto spôsobom a, to zlepší situácia. V tomto ohľade by sme chceli vidieť, aby tu bolo silnejšia úloha toho makroekonomického prístupu. Naša krajina ako Nemecko napríklad porušovali tie ciele nadbytku a nebol, nemalo to žiadny vplyv a ja si myslím, že treba väčšiu váhu klásť na makroekonomické postupy a redukovať potrebu na stále transfery a tie problémy, ktoré sme tu vlastne videli nastolené zo strany konzervatívnej časti parlamentu. A v neposlednom rade vlastne je tu aj zmienka o potrebe investícií. My si myslíme, že ten prístup FC takisto zlyhal, neprinesol výsledky, neprinesol dodatočnú, ten dodatočný rozmer a mali by sme jednoducho hovoriť o verejných investíciách. Opäť sú tu viaceré kompromisy a vidím, že sú tu kolaterálne výmenné postupy a takisto sa tu hovoria o liberalizácii trhov, takisto sa tu hovorí o tom, ako európsky občania vlastne majú migrovať tam, kde je pracovná, pracovné príležitosti. Ja si nemyslím, že to je schodná cesta. Musíme sústrediť predovšetkým vytváranie pracovných príležitostí aj v tých periférnych oblastiach Južnej Európy. A ďalej si myslíme, že je tu vynikajúca príležitosť budúci týždeň hovoriť vlastne o tých nedostatkoch eurosystému s pánom Stiglicom, ktorý vlastne navštívi Brusel budúci týždeň, takže ja si myslím, že možno jeho pohľad môže inšpirovať tú diskusiu a to by mohol byť veľký krok dopredu a zvyšok diskusie bude vlastne nad kávou medzi mnou a Nilsom. Ďakujem. Ďakujem pekne. Jedný riada nie je tu a to je aj dôvod, prečo som ja hovoril trochu dlhšie. Ernest Maragall Ďakujem pekne, pán predseda. Budem hovoriť po španielsky. Myslím si, že najmä dnes sa určite zhodneme, že ak by sme nezačali, nezačali s tou prácou už pred pár mesiacmi, našťastie, tak dnes, keď vidíme aj aké sú výsledky volieb v Amerike, dnes by sme teda mali dodatočný dôvod, ale dostatočný dôvod na to, aby sme sa e, naozaj urgentne pozreli na koncept e, eurozóny, ktorý je e, veľmi aktuálny. A myslím, že práve dnes teda, teda treba oceniť tú prácu, aj celý prístup a všetko, čo spravili spolu spravodajcovia. Pretože do Pracovali sme sa sem s, istou pozit- pozitívnym prístupom alebo predstavou o dohode. E, najprv sme mali istú takú e, veľmi ambicioznú legislatívnu e, teda ambíciu a vidíme, že je tam veľa pozmeňovacích e, návrhov a teraz e, teda pokiaľ sa postupuje správne dobre, tak naďalej ten dokument je ambiciózny a ako povedal aj spravodajca, nejde o to, aby nám to teraz z rady e, vrátili. Chceme, aby e, sme ďalej rozvíjali tieto koncepty, ktoré sú uvedené v tomto dokumente a parlament to jasne povedal. Naša skupina od začiatku na tom participovala so snahou zúčastniť sa na tomto cvičení, tak povediac, aby sme jasne pomenovali, čo to je pre nás eurozóna. Vieme, že tam sú isté e, nedostatky, e, systematické e, štruktúrálne, povedzme, nedostatky, chyby. A e, vnímame to e, tak, že nie je to čisto náš dokument, nejaký ideálny dokument, majú aj zelený pripravený dokument, ten je celkom dobre pripravený, s tým sa stotožňujeme viac, ale v každom prípade je to dokument, ktorý si tiež zaslúži, aby sme ho akceptovali tiež ako istým spôsobom e, náš, pokiaľ to bude teda v tomto znení, pokiaľ sa to už nebude ďalej meniť, pokiaľ ide o súčasný obsah. Vieme sa teda k tomu pridať. Sú tam možno nejaké semantické obsesie, ktoré sú možno pochopiteľné. Ľudia majú pocit, že keď nedáme tam e, štruktúralne reformy do každého pomaly riadku, tak nám to tam bude chýbať. Ale v poriadku, dá sa to akceptovať. E, v zásade je to akceptovateľný dokument. A chceme naozaj dotvoriť tú budovu eurozóny, tak povediac, naozaj je to potrebné. Tie tri piliere, ktoré sa tu vyjadrujú, sú tam isté základné kritéria v tom e, dokumente a do istej dokonca aj my s tým môžeme súhlasiť. Konvergencia, áno, stabilita, áno a investície, áno, súhlasíme. E, teda podľa toho, ako sa to definuje samozrejme. Konvergencia podľa zdieľaných e, pravidiel, code of convergence, kodex, ten konvergenčný e, kodex. Nie, pretože niekto to niekomu nanúcuje, že sú to nejakí čierni ľudia alebo ľudia v čiernom, tak, muži v čiernom, ktorí, e, ktorí to nanúcujú e, druhým ľuďom. A potom, pokiaľ ide o tú možno časovú nejakú nerovnováhu alebo aktuálnu nerovnováhu, pokiaľ ide takéto situácie, tam sa hovorí o tých schémach poistenia v nezamestnanosti, to je tiež v poriadku. A potom tretia vec, skutočná rozpočtová kapacita, fiskálna kapacita a tam chceme zahrnúť aj e, možnosť zadlžiť sa tak, aby sme mohli definovať e, potrebné európske e, investície. E, investícia politika trvalodržiteľného e, rastu. Máme kristu, krízu dopytu, pardon, e, to vidíme aj dnes, ovplyvňuje nás to a my chceme dosiahnuť tie ciele všetkých ekonomických snah, a to síce sna- snažiť sa ten e, agregovaný dopyt podporiť. Úplne na záver, keď tento dokument nám ho vrátia e, naspäť, tak potom budeme opäť môcť diskutovať o všetkých tých vymenovacích návrhoch, ktoré momentálne necháme zatiaľ bokom dočasne a snažiť sa rátať s nejakým e, priestorom silným, solidným e, priestorom, ktorý by mohol byť nielen ekonomickým priestorom, ale aj e, istým východiskovým bodom pre sociálnu Európu, pre také skutočné fungovanie. To by sme potrebovali. Kolega Palové strane. Ďakujem pekne, budem stručný. Sme známi tým, že sa dokázame vysporiadať s časom, takže čo by som chcel k tomu doplniť je nasledovné. Chcem sa poďakovať pravodajcom za to, že vlastne do, do politického vyhlásenia, čo to je, že tam pridali, a to bolo dosť náročné, že vlastne do toho zaangažovali jednotlivé politické skupiny a teraz to už tak to pripravené a ešte stále si uvedomujeme, že keď napríklad dáme Nemca a Francúza do tej eh, vodcovskej pozície, tak vidíme, že ten nádych týchto dvoch krajín to vždy bude obsahovať, takže to je dobre si uvedomiť. A po druhé, čo podľa mňa je najdôležitejšie, je ten politický signál, ktorý takto vysielame, že súčasné euro v tej podobe, v akej je, bude potrebovať vylepšenie. A to urgentne, naliehavo. To, že môžeme zanechať eurokrízu, to je všetko síce dobré, ale jednoducho táto myšlienka neexistuje a ja si myslím, že je veľmi dôležité poukázať na túto situáciu a musí tento signál vyslať Európsky parlament a to vnímam za veľmi pozitívne. Samozrejme, mám sú určité problémy s časťami textu, kde by som sa takto nebol vyjadril, pokiaľ ide o štruktúralne reformy, to je taká mantra, ktorá vlastne ako keby tam vždy musela byť obsiahnutá. Ja si myslím, že ten politický signál je absolútne dôležitý a to v tom dokumente je a to je veľmi dobré. A ešte posledná vec. Čo je úplne najdôležitejšie je to, že máme túto diskusiu aj na úrovni národných parlamentov. Niekto, zdá sa, hra, že tu hrá o nejakú hudbu z kampane, aspoň takto vyzerá. Ale dobre, že tieto diskusie máme aj na úrovni národných parlamentov, pretože potom môžeme hovoriť o potrebe rozpočtovej kapacity ale vlastne máme to, túto diskusiu v stredu večer v prázdnej miestnosti e, o 8. večer a tieto diskusie sú kľúčové a musíme ich mať aj v národných parlamentoch a jednoducho tá práca na tejto diskusii musí začať, ale začali sme to teda aspoň teraz. Ďakujem. Ďakujem pekne. Nevidím tu nikoho za FDD z ďalšej politickej skupiny, takže prejdeme k tej spontánnej rozprave. Prvý prihlásený je pán Hokmar a potom pán Fernández, nech sa páči. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pokiaľ ide o Francko-Nemeckú, francúzsko Nemecku os. Chcel by som povedať so všetkou skromnosťou, že bolo to Francúzsko a Nemecko, ktoré vlastne podkopali pakt stability a podkopali vlastne aj fiskálnu kapacitu. To jednoducho, to ide ruka v ruke. Je to veľmi dôležité, pretože toto je kľúčové pre tú diskusiu. Hovorilo sa tu o tom ekonómovi veľkom a ja by som chcel pripomenúť, že časy, kedy on písal svoje traktáty, vlastne už dávno uplynul a pán Keynes takisto umrel. A v tých členských štátoch, kde používali jeho myšlienky a snažili sa bojovať na, s problémami, pokiaľ ide o väčšie deficity, tam tie iba rástli a konkurencieschopnosť upadala. A v realite vlastne treba povedať, to chcem povedať našim nemeckým priateľom, že čo vlastne Chín znamenal, bol to pak stability, pretože vlastne nadbytok a deficit musí byť rovnaký. To je vlastne e, tá hlavná myšlienka tohto akademika, ale problém je, že nikdy sme neboli schopní e, to realizovať. Ja pochádzam z krajiny, ktorá je jednoducho mimo eurozóny, aby som bol rád, keby sme boli v eurozóne, ale je prekvapujúce, že Švédsko je jedna z mal krajín, krajín, ktoré vlastne plnia kritéria eurozóny a prečo tomu tak je? No, my sme mali našu krízu už dávno predtým, to je veľké šťastie, ale naučili sme sa, že inštitúcie musia jednoducho ísť e, korešpondovať situácia. Nemôžete iba spoliehať sa na inštitúcie, takisto sa nemôžete spoliehať iba na politiky. Musíte to všetko rešpektovať. A preto som trochu skeptický, pokiaľ ide o tieto záležitosti, pretože si nemyslím, že potrebujeme zvýšiť európske dane, pokiaľ ide o verejné investície. A toto by bola jedna z tých konsekvencií, to by podkopalo fiskálnu stabilitu v našich členských štátoch a aj našu konkurencieschopnosť. Po druhé, problémové e, oblasti chcem informovať mojich priateľov tu o tom, že každá krajina, ktorá bude mať problém, že jednoducho majú problémy. A keď sme hovorili v tomto zoskupení už pred 3-4 týždňami o tom, či sa treba držať pravidiel ohľadne nedodržiavania pakt, paktu stability, pokiaľ ide o dve krajiny na španielskom že Portugalsko a Španielsko, každý bol vtedy preti, pre, proti tomu, že by sme mali sa držať tých pravidiel, všetci, čo s výnimkám. A ja si myslím a chcem povedať, pán predseda, že nesmieme zabúdať na to, že máme fiskálnu kapacitu na úrovni Európskej únie a očakáva sa, že e, budeme tú stabilitu mať na základe tejto e, fiskálnej stability. Problém je, že my to všetko nedodržiavame. A ak to nebudeme dodržiavať, tak nemôžeme nahradiť nedostatok reforiem novými pravidlami. Nemôžeme nahradiť nedodržiavanie pravidiel tým, že budeme vymýšľať ďalšie pravidla pretože tým sa vlastne budeme vyhýbať tým skutočným problémom, ktoré sú dôležité pre fiskálnu stabilitu, a to je konkurencieschopnosť a rast. A preto chcem povedať, že hoci síce chcem zablahoželať spravodajcom a teňovým spravodajcom, toto nie je spôsob, akým vyriešime európsky problém. Ďakujem. Ďakujeme pekne aj vaša krajina mala prominentných ekonómov. Možno pán Mirdan by nesúhlasil s vašimi názormi. No, Mirda by som možno nesúhlasil, ale dnes nesúhlasiť nebude. Je lepšie trochu sa míliť, pardon, je lepšie trochu mať pravdu, ako uh, sa presne míliť. Pán Fernández. Ďakujem. Budem hovoriť po francúzsky. Myslím, že je správna chvíľa. Dokonca aj v tejto sále vidím, že slovo dôvera neexistuje. A musíme pritom zajistiť predovšetkým dôveru medzi členskými štátmi. A práve preto musíme reformovať eurozónu Existujú krajiny, ktoré vynakladajú úsilie, ktoré nemajú dôveru e, v iné krajiny, pretože si myslia, že práve tie ostatné krajiny nedodržiavajú pravidlá, nesnažia sa veci zlepšiť. A prvá vec, podľa mňa, ktorú potrebujeme, práve táto dôvera. A v tejto chvíli dôvera nepanuje ani medzi nami. A pričom potrebu, dôveru potrebujeme medzi členskými štátmi Myslím si, že teraz je správny čas vyslať signál. Ak je všetko v poriadku, ak všetko funguje, tak to necháme tak. Ale ak sú veci, ktoré nefungujú, treba zasiahnuť. A musíme si položiť otázku, prečo existujú pravidlá, ktoré sa nikdy nedodržiavajú napríklad pravidlo 60 dlhu, kto to dodržiava. Ale je pravda, že pravidlá sú potrebné a pravidlá sa musia dodržiavať. Tiež netreba zabúdať na to, že sa tu nehovorí o e, nejakej právnej úprave, o nariadení, ide o správu z vlastnej iniciatívy a v správe z vlastnej iniciatívy nemusíme hovoriť, presne popisovať, ako čo všetko bude financovať, ako sa všetko bude um, financovať, ako to bude fungovať, na to nemáme predsa napokon ani kompetencie. Napríklad, čo sa týka um, financovania vlastných zdrojov a tak ďalej. Súhlasím s návrhom štruktúry a každé slovo tam má veľkú váhu. Za to sa chcem poďakovať obom spravodajcom, ktorí podľa mňa odvedli vynikajúcu prácu. Myslím si tiež, že sa zrejme zhodneme na tejto štruktúre s piliermi, ktoré sa tu uvádzajú. Možno existujú rozdiely v obsahu jednotlivých pilierov, ale ak sa zhodneme na štruktúre pilierov, musíme sa teraz pozrieť eh, na ich obsah. Je tu jedna ďalšia vec, pre ktorej sa ukazuje, že sa o ne hovorí, ale v skutočnosti sa nikdy neuplatňuje v praxi. Solidarita a zodpovednosť. A keď sa hovorí o zodpovednosti, eh, tak eh, Treba povedať, že musíme predísť morálnemu riziku a keď sa hovorí o zodpovednosti, e, tak e, si to bude vyžadovať veľmi presne podmienky, e, ktoré budú súvisieť s dodržiavaním pravidiel. Dúfam, že nám všetkým je jasné, že je potrebné viac transparentnosti, legitimnosti, demokracie, aby sme sa dopracovali k lepšej hospodárskej správe. Myslím si, že to nám je všetkým jasné. Sú aj takí ľudia, ktorí sú proti euru ako mene a budú namietať voči akémukoľvek zneniu správy, nech by sa tam hovorilo čokoľvek, ale tí, ktorí chcú podporovať solidaritu, zodpovednosť, postoj prevencie a tiež nástroje na nápravu v prípade výskytu problémov, um, musíme sa zhodnúť na spoločnom postupe. Myslím, že by bolo nesprávne ak by parlament vyslal signál, že všetko je v poriadku a jediné, čo potrebujeme, je dodržiavanie toho, čo už existuje, ale preto vieme, že to niekto nedodržiava v skutočnosti. Ďakujeme pekne. Niekto ďalší sa nehlási o slovo. Teda, ak dovolíte, aj ja by som sa vyjadril krátko. Zaujalo ma totiž to, čo povedal pán Hockberg. Musím povedať, že ja v tomto dokumente, v tomto návrhu nevidím žiadne pokyny o uplatňovanie paktu stability a rastu. To nie je správa ani um, kineziánska, ani nekineziánska. To je um, niečo úplne iné. Fakt, že nemáme kapacitu stabilizácie v eurozóne, znamená, že sa musíme spoliehať na menovú politiku a na národné rozpočty. A to môže spôsobiť práve tie problémy, že sa budeme príliš opierať o menovú politiku, pretože um, sa vytvorí absorpcia symetrického šoku na úrovni eurozóny a to môže znamenať, že situácia si bude vyžadovať eh, odklonenie sa od fiskálnych pravidel na globálnej úrovni alebo dôjde k asymetrickému šoku a potom sa budeme o mnoho viac musieť opierať o národné rozpočty, aby sme e, dostatočne nechali fungovať eurozónu. Ja si teda myslím, že samotná myšlienka o rozpočtovej kapacity v ideálnom prípade e, si bude vyžadovať e, úplne vyvážené národné rozpočty. A to sa dá zajistiť za predpokladu, že bude fungovať stabilizácia, absorpcia. Medzinárodný menový fond k tomu zaujal veľmi jasné stanovisko. Je to však dosť odbornej povahy. Nejako to nesúvisí s absorbovaním asymetrických šokov, či chceme eh, uplatňovať fiskálnu politiku expanznú či menej expanznú. Toto je eh, niečo úplne iné. Isté, že eh, na tú eh, fiskálnu časť cyklu eh, sa môžeme pozerať eh, odlišne. V každom prípade, ja by som bol nerád, keby sa v tejto diskusie stala diskusia o tom, či sa majú alebo nemajú dodržiavať rozpočtové fiskálne pravidlá. O tu predsa nejde, toto nie je cieľom tejto správy. Cieľom tejto správy je, či eurozóna a euro, okrem tých dvoch pilierov národnej fiskálnej politiky a spoločnej menovej politiky, potrebuje aj nejakú spoločnú funkciu jednak v snahe podporiť štrukturálne reformy, riešiť asymetrické šoky, ale aj symetrické šoky. Myslím si, že takáto je aktuálna situácia. Isté, že môžeme sa sporiť na rozpočtovej politike, eh, vo výročných správach. A mimochodom, aj tam sa dopracúvam rozumným kompromisom. Teda nesnažme sa nejako príliš vkladať do tejto správy veci, ktoré s ňou nesúvisia. To je prvá vec. A ďalej druhá k otázke ministra financií. Myslím, že to úzko súvisí napokon. Tu by som nadviazal na slova pána Moresana Anna a pána Tanga tiež. Musíme byť schopní lepšie rozlišovať medzi európskymi kompetenciami a národnými kompetenciami. Postupné budovanie rozpočtovej kapacity z čoho napokon možno buď aj e, minister financií, to neznamená nejaké ďalšie zazahovanie, e, politizácia, e, riadne rozpočtu na národnej úrovni. Práve naopak, snažíme sa to skôr rozlišovať a potom zaviesť čo najväčší automatizmus, respektíve presadovať disciplínu trhu alebo predchádzať zvyšovanie národného dlhu. Myslím si, že um, tieto dve veci spolu úzko navzájom súvisia. A preto som si istý, že napokon sa nám podarí e, dohodnúť sa na spoločnom prístupe. Tento dokument by veľmi významne prispel k budovaniu financovania a integrácie eurozóny. Bol by to veľký prínos Európskeho parlamentu. Bez toho, aby sme eh, chceli akokoľvek zasahovať eh, do postoje jednotlivých politických skupín eh, k tomu, aká je najlepšia rozpočtová politika. Toto však rozhodne nie je nosná téma tejto správy. Ospravedlňujem sa za teda doplnok diskusie. Ešte sa chcete vyjadriť? Nech sa páči, pán Hotmark som veľmi poctený, pán predseda, že moja skromná poznámka vyvolala ďalšie diskusie, že ste na ňu reagovali. Chcel by som sa vyjadriť k asymetrickým šokom a k horším časom. A tieto pojmy totiž závisia dosť vysoko od ich definície. Asymetrické šoky e, podľa mňa sú také, ktoré sa týkajú u vás a tie ostatné sú symetrické šoky. A tá druhá vec, ak máte dlhodobo e, ekonomiku, ktorá je pod e, úrovňou výkonnosti, vždy to budete nazývať horšími časmi, aj keď to možno bude zodpovedať ekonomickej politike a tiež e, možno to bude súvisieť s príliš vysokými výdavkami. V skutočnosti hlavná rozpočtová kapacita v eurozóne bude na úrovni členských štátov a musí sa to optimálne spravovať. A podľa mňa ten najhlavnejší problém v súčasnosti s rozpočtovou kapacitou a súvisí s tým, že sa to nespravuje dobre. Rozpočtová kapacita, ak by bola inej povahy, znamenala by automaticky, že sa nedodržiavajú pravidla paktu stability a rastu. A ak by sme vychádzali z toho, eh, tak by sme eh, sa nedopracovali nikam. Ďakujem pekne. Možno, že rozpočet únie napokon nebude vôbec potrebný, kto vie, e, nebudeme však otvárať širšiu diskusiu, dáme slovo späť spravodajcom. Kto si želá začať? Pervanš? Ďakujem pekne, už je veľa hodín, ale e, keď takto pekne diskutujeme, tak možno škoda, že pán Hokmark e, nebol tieňovým spravodajcom, až tak veľmi sa nezúčastnil na tých diskusiách, pretože sme sa vlastne venovali tým témam, ktoré spomína on teraz. Keďže tieto e, témy boli spomenuté viacerými ľuďmi, tak chcem sa ešte vrátiť e, k dvom e, alebo trom veciam, ktoré viedli k tejto správe. Poprvé, sú pravidla, ktoré máme, odkedy sme za, prešli na euro a všetci si všetci vieme, že sú zle rešpektované alebo málo rešpektované. A za tie roky sme sa snažili doplniť, vylepšiť tieto pravidla, snažili sme sa ich spraviť inteligentnejšími, povedzme a potom e, narazili sme na isté veci, ktoré boli dobre identifikované tu na Pavlom a to je e, to vlastníctvo zo strany e, členských štátov. A než by sme išli nejakou cestou stále naražať do steny, a to stenové je tá suverenita členských štátov z hľadiska ekonomickej politiky, nikto samozrejme toto nechce nejako spochybňovať, tak tá myšlienka, ku ktorej sme sa dopracovali my, teda nejaký kódex, ten konvergenčný kódex, to by nám malo umožniť na novo nájsť kapacitu členských štátov mať e, naozaj silné zaangažovanie sa do ich vlastných stratégií, pokiaľ ide o e, ekonomickú politiku, bez toho, aby mali pocit, že nejako iba reagujú na to, čo im sa snaží nanútiť komisia, e, pretože to častokrát je skôr kontraproduktívne, tento pocit E, keď to vytvára mm, pokiaľ to teda schopnosť každý člen, každého členského štátu. A potom druhá vec, pokiaľ ide o tie asymetrické šoky, Gunnar Hockmark povedal, že vlastne poriadne ani nevieme definovať, čo to je asymetrický šok. Ale to, čo vieme, je, že po tom, čo sme prešli na euro, treba si na novo možno prečítať eh, tie základné ekonomické veci. Možno, že Keynes už eh, nie je v mode, ale keď sa pozrieme na to, ako funguje eh, eurozóna, tak nie je zakázané ani to, čo naši zakladatelia povedali. Napríklad máme Delosovú správu, alebo možno, že by štruktúrne fondy mali byť prispôsobené existencii eura. To sú veci, ktoré nikdy neboli zohľadnené v praxi. Pán Hokmark už e, odišiel, takže možno už ani nemusím nejako reagovať na to, čo on hovoril, ale aj tak chcem povedať, že reakcie vychádzajú najmä zo schopnosti členských štátov e, konať, e, mať istú kapacitu. To je v tejto mape, jasne napísané. A okrem toho hovoríme, že okrem kapacity členských štátov snažiť sa e, robiť to, čo majú robiť, ak si chcú e, uchovať túto konkurencieschopnosť, tak nestačí, teda, teda nemôžeme e, e, pokračovať v takej situácii, kde na úrovni eurozóny alebo Európskej únie nemáme k dispozícii nástroje, ktoré by e, reagovali na takéto šoky, či už symetrické alebo nesymetrické. Všetky e, hospodárstva majú, každá, každá hospodárska, respektíve menová únia majú, má e, nejaké takéto nástroje a my v eurozóne doteraz sme takéto nástroje nemali. Nemohli sme takto reagovať v prípade e, reakcie na nejakú krízu bolo to nedokonalé doteraz. Keynes reagoval nejakým spôsobom, čo možno už dnes e, nie je v móde. Neviem, či ultraliberáli dnes sú až tak veľmi v móde, keď sa pozrieme na to, ako, a, aký dôsledok re, rokov Reagan, Thatcher, neviem zase, či by sme mali byť až e, taký e, nejaký prísny, pokiaľ ide o doktríny. Jedna je veľmi dobrá, druhá je veľmi zlá, to si nemyslím, ale ide o to, aby euro mohlo reagovať na očakávania členských štátov, ktoré majú túto menu a preto to, čo my navrhujeme v tejto cestovnej mape, by malo byť e, vnímané, e, prijaté Európskou komisiou, keď bude písať e, ten white paper a potom aj radou. A ešte chcem zareagovať na jeden argument, ktorý bol spomenutý zo strany CER, teda bola tu myšlienka, že táto cestovná mapa neznižuje E, teda aby neznižovala e, integritu alebo suverenitu členských štátov, ale my sa snažíme presne opak dosiahnuť. My chceme, aby členské štáty mohli práve že konať z hľadiska ekonomickej politiky, aby mali tieto možnosti a bola by som rada, keby sme mali čo možno najväčší konsenzus, naozaj veľkú solidnú väčšinu, aby sme tento politický signál mohli jednoznačne vyslať. Ďakujem pekne, pán Böge. Ďakujem, pán predseda. Hoci už kolega odchádza, ešte by som chcel doplniť eh, to, čo povedal Paul Tank eh, k tomu osvojeniu si k ownershipu. Myslím, že to je veľmi podstatná poznámka. Podarí sa to len, ak by sme na jednej strane dokázali získať eh, si vyššiu zodpovednosť za to, čo sa deje na európskej úrovni, aj z hľadiska premej zodpovednosti a, a hospodárskej správy na úrovni Európskeho parlamentu, ale tiež na úrovni národných parlamentov. Aj tam by sa to malo naliehavo zlepšiť. Pokúsime sa to v texte um, teda pokúsili sme sa to v texte tiež vyjadriť, aj keby sa to možno dalo vyjadriť lepšie. V každom prípade snažili sme sa ujasniť, nakoľko e, parlamenty členských štátov sa zaoberajú otázkou konkrétnych odporúčaní podľa e, jednotlivých krajín a nakoľko sa plnenie týchto odporúčaní aj v praxi uplatňuje v členských štátoch. Keď sa na to pozrieme od, o, podrobnejšie, tak máme dosť e, zložitý obrazec a rôznorodé výsledky. V niektorých krajinách sa do toho investuje obrovské e, úsilie a tiež e, v iných štátoch je to úplne inak a tam sa snažia dosť málo. A to všetko úzko súvisí s parlamentom s odpovednosťou. Musí do toho zapojiť národné parlamenty, musíme nájsť nejaký mechanizmus. My to tiež spomíname v našom dokumente na základe článku 13 fiskálneho paktu by sa to malo e, profesionalizovať, malo by sa to o mnoho cieľenejšie poňať, tak aby sa podarilo, že konečne medzi národnými parlamentmi a Európskym parlamentom sa nebude hovoriť jeden cez druhého, ale že sa bude spolupracovať, že sa bude spoločne hľadať nejaké riešenie, aby sme konečne sa dopracovali k niečomu, čo by sa dalo označiť za um, európsku politiku verejnosť, ktorú žiaľ zatiaľ nemáme. To si bude vyžadovať vzájomnú dôveru, diskusiu aj pri možno rôznorodných názoroch a tiež otvorenosť. Niektorí kolegovia samozrejme e, sa vyjadrili aj negatívne k tomuto nášmu návrhu cestovnej mapy. To samozrejme berieme na vedomie. Veľmi pozorne sme ich počúvali. Tiež zazneli viaceré vyhlásenia, pri ktorých mám pocit, že sme sa snažili už tieto zásadné pozície do veľkej miery zapracovať do textu. A postupne sa teraz dostávame do fázy, v ktorej neustále vylepšovanie textu e, sa skôr alebo neskôr musí skončiť, pretože už e, sa úplne vyčerpá akákoľvek možnosť ďalších rokovaní. Na základe dnešných vyjadrení sa ešte pokúsime so spoluspravodajkyňou e, ponúknuť možno kolegom niečo ďalšie, ale tiež zrejme budú body, v ktorých už naozaj nič ďalšie ponúknuť nedokážeme, pretože už e, do nekonečná sa vylepšovať a vyvažovať e, text tiež nedá. Ďakujem. Ďakujeme pekne za túto diskusiu. Pán vám chcete niečo dodať? Nie. Dobre, takže teším sa na ďalšie kroky. Dúfam, že sa nám podarí e, dopracovať sa k hlasovaniu v stanovenom termíne a tým významne prispieť k európskemu procesu prehlbovania Európskej menovej únie. E, ďakujem.